Uh, Pristúpime k vysvetleniam hlasovania, kolegovia. Začneme správou pani Delvo o podporovaní voľného pohybu s jednodušením príjmania určitých verejných listín. Máme prihlásených viacero ročníkov. Najskôr pán Džambasky. Nech sa páči, máte slovo.